Good morning, ladies and gentlemen. Uh, Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Čakali sme 10 minút na kolegov. Dúfam, že sa čoskoro objavia. Vítam eh, členov, ktorí eh, sú tu Pokračujeme v našej práci. Prvým bodom e, dnešné ráno je návrh správy pani spravodajkyne Jufrida o výročnej správe o ochrane finančných záujmov EÚ za rok 2015 boj proti podvodom. Podľa článku 300 35 e, sa zaoberáme e, výročnou správou o ochrane finančných záujmov EÚ a budem proti e, podvodom. Správa pokrýva všetky hlavné vlasti politik, vrátanie politiky súdržnosti. Vypracováva sa aj správa vlastnej iniciatívy k správe Európskej komisie za rok 2015 Naša spravodajkynia pani Čufrida nám dnes, dnes predstaví e, svoj e, návrh správy. Lehotou na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je pondelok e, 14. novembra. Slovo má pani Čufrida. A po nej budú následovať tieňoví spravodajci. Nech sa páči, pani Čufrida, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem komisii za výročnú správu 2015 o podvodoch a tam sme dostali veľmi významné údaje. Vychádzajúc, že táto správa hovorí, že v roku 2015 z členských štátov došlo 2390 neregulárnosti, pokiaľ ide o príjmy a výdavky a z nich len 1461 boli skutočne označené ako podvody. Ostatok môžeme pridať e, alebo pripísať chybám. Tieto čísla sú vysoké, ale vážne a hlboké vyhodnotenie podvodu si vyžaduje e, podľa nás väčšiu analýzu, aby sme osvetlili obmedzenia nástrojov, ktoré máme k dispozícii a ktoré zatiaľ ešte nie sú dokonalé na to, aby sme vyhodnotili a zanalizovali podvody preto je potrebné získať maximum informácií a 12. októbra som zorganizovala e, udalosť v EP, kde e, sme e, sa snažili získať maximum informácií. Bol prítomný aj zástupca OLAFu, pozvali sme generálneho riaditeľa, aj technikov, odborníkov a predstaviteľov členských štátov, tam, kde sa vedú vyšetrovania. Tieto údaje súvisiace s podvodmi musia byť komunikované a majú slúžiť na to, aby sme vylepšili systém využívanie štrukturálnych systémov. E, nemôžu nebrať do úvahy práve tieto informácie o podvodoch a chybách. Veľmi často sa hovorí o schopnosti využívať európske fondy členských e, krajín, ale kvalita čerpania fondov je rozhodujúca pre hodnotenie koheznej politiky. Skôr eh, teda je dôležité zdôrazniť to, že otázka analýzy podvodov nie je nejaký jednoduchý postup, aby sme zanalizovali škody pre EÚ, ale je to aj rozhodujúca vec pre analýzu pôsobenia koheznej politiky Hĺbkové podrobné informácie o podvodoch sú dôležité pre kohéziu, ale e, vyšetrovania z posledného roku prichádzajú v kľúčovom momente, kedy sa parlamenty pripravuje, e, pripravu na analýzu predchádzajúceho programovacieho obdobia. A tam je jasná, e, jasný vzťah, jasné prepojenie medzi podvodmi a štrukturálnymi fondami a ich využívaním čo je skutočný problematický bod e, podvody, ktoré boli komunikované z e, členských štátov. Bolo ich viac ako 22 tisíc. Je ale ťažké zadefinovať, keď, v ktorých prípadoch alebo v ktorých krajinách je najčastejšie. A veľmi ťažké je porovnávať jednotlivé členské štáty, pretože majú rôzne právne systémy v každom prípade každá členská krajina má povinnosť prijať také opatrenia, ktoré jej umožnia bojovať proti podvodom. Rovnaké opatrenia samozrejme potom vychádzajú aj z finančných národných záujmov a počet e, pochybení, ktoré komunikujú členské štáty komisii, e, skutočne závisí ten, kto informuje o podvodoch, to neznamená, že má viacej e, korupčných e, problémov, ale skôr by to znamenalo, že má účinnejšiu e, kontrastnú e, politiku a <clears throat> systém <clears throat> zachytávania podvodov. Preto využívať využívanie počet podvodov na štatistické účely a poukazovať na to, že kde je najväčší počet týchto podvodov, to znamená, že to sú najviac korumpované krajiny, to myslíme si nie je najadekvátnejší prístup. A OLAF v konečnom dôsledku zo všetkých týchto e, bodov uchováva a definuje ako podvody len určité percento. A čo je e, zaujímavé pre nás, k týmto podvodom či pochybeniam dochádza predovšetkým preto, že procedúry sú veľmi zložité a komplikované a preto si myslíme, že je potrebná technická asistencia administratívam a treba absolútne vyžadovať, aby došlo k zjednodušeniu postupov v koheznej politike. Vzhľadom na citlivosť tejto témy a vzhľadom na tieto údaje, je to aj otázka dôveryhodnosti koheznej politiky. Musíme nájsť spôsob, ako tieto údaje neinstrumentalizovať a predovšetkým dávať o Európe správny imič práve v takýchto ťažkých časoch podvody v koheznej politike sú vážne, na tom sa zhodneme naozaj veľmi vážne, pretože poškodujú, poškodzujú všetkých občanov, ale našťastie doteraz sú dobre e, pod kontrolou e, národných a európskych orgánov a nie sú až také masívne, ako by sa mohlo zdať. Vždy, keď sa hovorí o podvodoch v EU fondoch, ide o vyšetrovania, ktoré E, sa končia e, s neutrálnym záverom. pretože e, mnohé z týchto postupov využívali paralelné administratívne postupy, preto by sme sa mali viacej sústrediť na prevenciu, než na represiu. Preto som spomenula potrebu väčšej administratívnej asistencie a je potrebná aj užšia spolupráca medzi riadiacimi orgánmi a policajnými zložkami aby boli k dispozícii dostatočné informácie pri e, vyšetrovacích konaniach. E, vzhľadom na obmedzený počet strán nemohla som zachádzať viacej do detajlov, ale v každom prípade sa budem snažiť začleniť do textu pripomienky všetkých kolegov. Ďakujem slovo. Dostanú teraz tieňoví spravodajcovi ako prvý pán Jakovčiš, ktorý nám predstaví e, stanovisko pani Nikolaj. Je to správne? Vynasnažím sa. Inštitúcie EÚ a členské štáty majú povinnosť zabezpečiť e, správnu ochranu a správne narábanie s prostriedkami daňových poplatníkov. Preto musíme bojovať proti podvodom a zabezpečovať, že fondy sú vynakladané na e, tie stanovené ciele a e, dostanú sa k tým skutočným príjemcom Treba teda overovať projekty financované z e, európskych fondov. E, oblasť, kde dochádza e, k najväčšiemu počtu irregularít, je oblasť verejných súťaží. Snažíme sa chrániť verejné záujmy. Za týmto účelom, účelom OLAF e, vyšetruje e, podvody v tejto oblasti, ale je tu nedostatočná komunikácia, pokiaľ ide o e, čo, čo spôsobuje aj negatívny dopad napríklad na snahu opätovne získať nesprávne vynaložené prostriedky. Potrebné sú tu informačné kampane, zvyšovanie povedomia, Eh, informovanie občanov o efektivite eh, opatrení pre boj proti podvodom. Je potrebné tiež zvýšiť eh, transparentnosť na všetkých úrovniach. A napokon, aby sme zabezpečili finančné záujmy EÚ, aktuálna fragmentácia zákonov EÚ a efektívnejšie e, postupovanie v tejto oblasti sa zmení s novo navrhovaným e, úradom Európskeho prokurátora. Ďakujem. Ďalšou dňou spravodajkňou pani Damato. Nech sa páči. Ďakujem kolegyni za doteraz vykonanú prácu je to veľký príspevok na ochranu finančných záujmov EÚ. Niekoľko úvah. Súhlasím s potrebou skutočnej harmonizácie, klasifikácie a reportingu e, pochybení. A čo je rozhodujúce, rovnováha medzi zjednodušením a potrebnou administratívnou kontrolou a dohľadom v správe komisie sa hovorí, že najväčšie chyby sa týkajú práve verejných zakázok. Dúfame, že sa bude vychádzať z odporúčaní dvora auditorov a že sa vylepšia techniky IMS. Tretí konzekutívny rok eh, kohezná politika nemala najväčší pochybe, počet pochybení, ale predstavujú aj tak e, najväčší počet v absolútnych číslach. Za, posledných, e, za posledné roky e, koncer, e, konštatujeme vysoké percento pochybení, e, ktoré sú značené ako podvody. Musíme teda vyzvať tak národné orgány, ako aj komisiu, aby hĺbkovo vyšetrovali a aby Eh, mm, išli cestou prevencie, aby sme zvýšili dôveryhodnosť koheznej politiky. Je to najbližšia politika našich občanov a zároveň je ale veľmi zložitá a mnohí občania ju nechápu a nedokážu ju v regiónoch dostatočne dobre využiť. Thank you. Are there any other... Ďakujem pekne. Chcel by sa niekto ďalší prihlásiť do uh, diskusie. Áno, viem o vás, pani Bresalo, pán rope mene pani Reinke. Vo vašom mene. Dobre, takže najprv pani Breso a potom budete mať slovo vy. Ďakujem, pani predsednička. Chcela som poďakovať kolegyni e, za veľmi pozornú, podrobnú správu, ale aj za to, že je tam veľmi veľa e, návrhov je to významná téma, ako všetci vieme, pre koheznú politiku, pretože veľmi, veľmi často verejné obstarávanie v koheznej politike e, čelí mnohým e, počtom podvodov, pochybení a často sa tam tieto veci zamieňajú a nevždy zodpovedajú potom tejto definícii všetky pochybenia či podvody. aj predrečníci a tieňoví spravodajci to povedali. Veľká časť pochybení súvisí so zložitým systémom procedúr. A teda e, je takmer mm, nevyhnutné, že dochádza k, k kumulácii chýb. Bolo by zaujímavé, Vzhľadom na to, že komisia pracuje na zjednodušení legislatívy, možno by sme mohli e, spolu vo výboroch reči, výbor pre e, zjednodušenia a tak ďalej, že by sme sa pozastavili nad tým, ako vzťah medzi zjednodušením, aký je ten vzťah medzi zjednodušením legislatívy a pochybeniami, pretože mnohé z týchto ktoré sú zadefinované ako chyby a nie ako podvody, ako z nich vyvodiť dôsledky a poučenie pre zjednodušenie legislatívy. Pretože ak by došlo k nejakému abstraktnému zjednodušovaniu, ktoré nakoniec e, skomplikuje samotný praktický postup, tak to nemá význam. Ale keď porovnáme skúsenosti a keď by sme vyzvali tých z terénu, ktorí aby prišli do Bruselu tí, ktorí sú zodpovední za riadiace orgány v národných štátoch, aby sme si vypočuli ich názory a aby sme lepšie pochopili, ako konkrétne môžeme zjednodušiť e, postupy, aby sme znížili chybovosť a pochybenia a teda aby sme samozrejme zabránili aj podvodom a tieto podvody musia byť vyšetrované a postihované. A ak sa nám podarí ale oddeliť či vysvetliť, aký je rozdiel medzi pochybeniami a podvodmi práve vďaka tejto, tomuto zjednodušeniu, tak to by bola aj pridaná hodnota celého postupu zjednodušovania. Ešte raz ďakujem spravodajkyni. Mr. Rope, the floor is yours. Ďakujem. Teraz slovo pán nech sa páči. E, ďakujem, pani predsednička. Ja si tiež Myslím, že táto téma je veľmi významná a riešenia, ktoré poskytneme, e, budú mať vplyv na budúcnosť politiky súdržnosti. Musíme e, uvažovať o aktuálnom období, ale aj v budúcom programovom období po roku 2020. Mám pár otázok, pretože sa obávam aktuálnej situácie, ktoré Členské štáty sa stretávajú s najväčším počtom irregularít. Možno nepotrebujeme presný počet, ale e, bolo by dobré e, poznať sumy prostriedkov a e, zaoberať sa aj príčinami týchto irregularít. Mohli by sme sa snažiť to prepojiť E, s podvodom e, spajúcim sa s národnými e, financiami. Ak by tam bola podobná situácia, mohlo by z toho vyplynúť, že členské štáty majú nesprávny systém správy a že potrebujú našu pomoc, aby sa zlepšil ich systém finančného riadenia. Pokiaľ ide o podvody je dôležité hovoriť o efektívnej absorpcii e, zdrojov, pretože neefektívna to e, sa rovná podvodom. Ak neefektívne vynakladáme prostriedky, tak e, neprinášame Európe žiadne pozitíva ani členským štátom, ani jednotlivcom. 10 rokov som bol zodpovedným na e, úrovni e, e, lokálnej samozprávy za nakladanie s európskymi prostriedkami. A z mojich skúseností viem, že ľudia vnímajú prostriedky EÚ ako dar, darčeky, nevnímajú ich ako prostriedky daňových poplatníkov. Musíme byť v lepšom kontakte s obyčajnými ľuďmi, aby napokon pochopili, že európske prostriedky sú tiež peniaze daňových poplatníkov a Ak sa e, s, e, s nimi naklada podvodne, tak e, je to vlastne krádež. Krádež peňazí daňových poplatníkov. Môžem uviezť jeden príklad. Napríklad si vezmeme región, kde lokálna komunita usporí prostriedky, tie však nezostanú tam v regióne, ale tieto prostriedky e, sú im potom odňaté. Nuž, e, tak ich to nemotivuje k e, úsporám. Napríklad pokiaľ ide o opravu nejakej cesty za 1 milión alebo nejakej ulice za 1 milión eur. Dalo by sa to urobiť aj za 900 tisíc, ale nie je tu motivácia úsporiť tých 100 tisíc, pretože ak by tieto prostriedky usporili, tak by boli E, zaslané naspäť na centrálnu úroveň. To znamená, že je tu záujem e, e, zaplatiť milión za túto prácu. Ak by si mohli ponechať ten zvyšok, tak by boli motivovaní postupovať efektívnejšie. A ďalšia téma, decentralizácia. Z môjho pohľadu, ak by sa nám podarilo využívať európske prostriedky efektívnejšie, vplyv politických E, skupín a individuálnych e, politikov by e, bola významná, keby sa to vynakladalo na centrálnej úrovni. Ak by sme decentralizovali túto úroveň, ak by sa rozhodovalo viac na úrovni regiónov, miera podvodov by sa znížila. Ďakujem. No a teraz sme na správe o finančných záujmoch. Dobre, pán Novakov, nech sa páči. Myslím, že ste na to prišli práve. Na úvod by som rád ospravedlnil sa za to, že som prišiel eh, neskoro na diskusiu o takéto dôležitej eh, správe. Na úvod by som chcel poďakovať eh, pánovi Vorovi za jeho vynikajúcu prácu na tejto správe. Ja myslím, že táto téma je jedna z najdôležitejších, ktorou sa v týchto chvíľach môžeme zaoberať. A máme zlé keď vidíme, že o viac ako 30% narastli neregulárnosti v rámci EÚ, tak je to vec, ktorej sa v každom prípade treba venovať, ale dobrou vecou je, že vieme príčiny. Jedna z príčin, prečo momentálne sa vyskytuje viacero neregulárnosti. je veľmi komplexné a komplikované legislatívne postupy, ktoré existujú. Takže, treba to povedať, hovorím o neregulárnostiach, ale nie o podvodoch. Takže aké sú možné riešenia? Poprvé zjednodušenia som rád, že to je vo výbore regi priorita. B. Potrebujeme užšiu spoluprácu medzi členskými štátmi, tak aby sme sa dokázali vyhnúť postupom, ktoré spôsobujú neregulárnosti. A to je dobrý začiatok. No a treba zvýšiť osvetu a informovanosť našich partnerov o všetkých eh, týchto otázkach uvedených v tejto správe, pretože nepomáha to zvyšovať dôveru ľudí, keď eh, každý rok sa objavuje čoraz viac nezrovnalostí. Takže budeme mať systém, tak treba rozdeľovať zdroje a fondy hm, medzi príjemcov, ktorí čerpajú 10% zdrojov zhruba, no, má byť pre ľudia, a potom 30% nezrovnalosti to nie, to v žiadnom prípade nepomáha zvyšovať dôveru voličov, či tomu, čo robíme, ale podarilo sa nám dosiahnuť správu, ktorá je veľmi dobre skoncipovaná. Teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne. Aj, tu s nami aj pán Andrea Bordoni z OLAFu. Nech sa páči, chcete niečo povedať. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Dobrý deň, dámy a páni. Ja som jeden z hlavných spoluautorov správy, hlavne časti o štatistických údajoch, takže dúfam, že vám budem môcť poskytnúť informácie na to, aby ste lepšie pochopili štatistickú časť správy. Najskôr by som rád zdôraznil, že správa je o opatreniach tých členských štátoch na boj proti podvodom a neregulárnostiam. No a preto máme dve stránky správy. Na jednej strane je to politická stránka, kde zdôrazňujeme politické opatrenia a iniciatívy na administratív úrovni, ktoré boli prijaté na úrovni EÚ, na úrovni členských štátov, na boj proti podvodom, ochranu finančných záujmov Európskej únie. Na druhej strane sú výsledky, ktoré sú tie nezrovnalosti a možné podvody, ktoré národné orgány zistili a úrovni komisie. Rád by som ešte zúraznil, že OLAF, ktorý riadi systémy na riadenie nezrovnalosti, ktorými sa postupuje tieto informácie, to robí v mene komisie, ako služba komisie. My dostávame tieto informácie, spracúvame ich a informujeme vás a radu správami a aj o ďalších iniciatívach. No a to je prvý prvok. No a takto treba pochopiť, o čom je tá správa a o čom sú údaje v správe. Druhá vec, homogénnosti a porovnateľnosti údajov. Ja vás môžem uistiť, že tejto veci sa intenzívne venujeme. Celý tento rok je venovaný tomu, že národní experti zo 14 členských štátov prepracovajú špecifické usmernenia, ktoré sa zameriavajú na hlavné problémy, s ktorými stretávajú pri podávaní správ o nezrovnalostiach. Zajtra sa uskutoční ďalšie zasadnutie s národnými expertami a my sa snažíme pracovať tento záverečný dokument o usmerneniach o výkazníctve, pracovať do, do konca roka Možno to budú prvé mesiace budúceho roka, ale toto je náš cieľ, na ktorý sa zameriavame. 1. apríla 2016 sme spustili e, novú verziu systému riadenia neregulárnosti a dúfame, že tým poskytneme ľahší prístup národným orgánom. Takže aj v tomto ohľade sa snažíme poskytovať adekvátne nástroje na podávanie správ a výkazov. Čo sa týka zvýšenia alebo zníšenia, zníženia vykazovaných neregulárností, tak musím povedať, že vždy veľmi ťažké identifikovať hlavné príčiny a dôvody. Poprvé neregulárnosti, ktoré sú nám detekované, a ktoré sú, o ktorých sa podáva správa, a, taká práva je podaná väčšinou 3 roky potom, čo sa vyskytli, takže eh, v roku 2015 hovoríme o neregulárnostiach, ktoré sa stali eh, v priemere v roku 2012. A to treba do istej miery zohľadniť. A po druhé, stále existuje viacero dôvodov kvôli nárastom alebo poklesu. Snažili sme sa ich vysvetľovať v správe a myslím, že tento rok sme to povedali pomerne jasne. Je rozdiel medzi viacročnými programy a ročnými programy. Komisia má hlavne viacročné programy a tam majú prírodzený trend, takže čím viac sa programy implementujú v členských štátoch, tak tým viac zdrojov sa mm, nečerpá a preto sa objavuje aj viac nezrovnalostí. No a preto sú tu trendy, ktoré stúpajú počas istých rokov a potom zrazu výrazne klesnú. Tento rok je trochu osobitná situácia, tak ako je uvedená aj v správe, ktorá sa týka koheznej politiky. Dva členské štáty, Španielsko a Írsko, podali výkazy o mnohých neregulárnostiach viac rokov. O tom, čo to mali urobiť, hovoríme o 36% neregulárnosti výkazníctve koheznej politiky za rok 2015. No a na záver, tak aby som nehovoril príliš dlho, nezavaril vás zbytočnými informáciami, čo sa týka regulárnosti a o podvodoch, tak hovoríme o veci, alebo začali sme analyzovať a to z istej perspektíve za priebehu ostatných rokov. Valovanie podvodov nie je jednoduchá záležitosť, kde zdôrazňujú sa jeden element podvodov, čo je zámer, ale uh, eh, zabúdame eh, na ďalšie ďalšiu stránku, takže niekto, kto sa snaží defraudovať alebo podviesť, uh, podviesť obete, či už normálnym podvodom, alebo v štruktúrálnych fondoch, alebo na počítači, tak ten uh, predkladá dokumenty, ktoré potvrdzujú nesprávne elementy. Na to, aby sme zistili, že toto je nesprávne a falošné, potrebujeme hĺbkovú, detailné, detailné vyšetrenie. Takže dokument, ktorý dostanete, môže vyzerať úplne správne a, práva, a len keď sa validuje cez krížové kontroly, a niekedy operátori, ktoré, na, ktorí sa niekedy operátormi, ktorí sa nachádzajú v iných členských štátoch ako peniaze, ktoré sa investujú, tak vtedy eh, teda zdôrazniť eh, podvod Takže vždy, keď sa potenciálny podvod odhalí a upozorní nás na to, tak máme kontroly, to znamená, že máme kontroly, ktoré vykonávajú takúto hĺbkovú e, činnosť. No a to tento rok hovoríme, že toto je interi, in, indikátor toho, že systémy proti podvodom fungujú a nás znepokojujú viac členské štáty, ktoré e, poukazujú alebo vykazujú len veľmi málo alebo nula podvodných aktivít v porovnaní s tými peniazmi, ktoré dostávajú. A my nechceme hovoriť o dobrých alebo zlých členských štátoch, ale keď musíme niečo povedať o niektorých členských štátoch, to, keď sa nevykazujú v priebehu istého času alebo za isté časové obdobie žiadne odvody alebo neregulárnosti, a to je, bude tri e, správy. Ešte jedno slovo o zjednodušení ja myslím, že musíme akceptovať jednu vec. Kohezná politika je komplexnou záležitosťou. Hovoríme o viacerých vrstvách a úrovniach orgánov, legislatívy, napríklad vo verejnom obstarávaní. Existujú európske smernice, ktoré treba transponovať do národnej legislatívy. Sú tu výzvy na predkladanie projektov na regionálnej úrovni. Ďalej že byť mesto, ktoré vyhrá, ktorého projekt vyhrá, dostanú peniaze a spustí vlastné verejné obstarávanie na obstaranie služieb na tovaru. No a toto e, sú rôzne úrovne, kde pravidla sa môže interpretovať rôznym spôsobom. My musíme akceptovať, e, že je tu vysoká miera komplexnosti systému z politického hľadiska decentralizácia bola zvolená, pretože slove občanov. No a vtedy, keď je to potrebné, ale musíme akceptovať, že tu existuje istý stupeň komplexity. Na to, aby sme obmedzili rizika spojené s touto komplikovanosťou, tak komisia a OLAF trvajú eh, na príjmaní národných stratégií na boj proti podvodom v členských štátoch, tak aby členské štáty vytvorili vhodný rámec a prostredie všetkých rôznych aktérov na spoluprácu s cieľom chrániť európske prostriedky pred podvodmi a neregulárnosťami. Sedem členských štátov teraz prijalo národnú stratégiu na boj proti podvodom. Vieme, že 5 ďalších eh, je v procese príjmania, mnohé ďalšie začali prácu. Takže toto je veľmi pozitívny trend, o ktorom vás budeme informovať v ďalších správach pretože v ďalších správ nadchádzajúcich rokov, pretože to je neustále sa opakujúci element. No a ďakujem spravodajcovi, spravodajkyni za, za správu a za informácie, ktoré zohľadníme. Samozrejme na, na, na zlepšenie našej práce v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem veľmi pekne za túto detailnú expertnú prezentáciu. Pani Giuffrida, chceli by ste ešte niečo povedať na záver, odpovedať na otázky? Chcela som len dodať niečo, aby som odpovedala na otázky, ktoré tu padli v súvislosti s klasifikáciou štáty, ktoré e, údajne majú najviac e, chýb, neregularít alebo v podvodov. Ako som už hovorila, žiaľ aj v správe komisie sa jasne hovorí, že nie je možné stanoviť takúto klasifikáciu, pretože všetko závisí, koľko a ako členské štáty komunikovali tieto údaje a e, to je ten bod, ktorý potom vytvára rozdiely. Sú členské štáty, ktoré informujú o väčších počtoch, iné to nerobia, potom sú štáty, ktoré majú systém e, dvojitého posilnenia kontroly. Taliansko je jedným z takýchto krajín. Máme tam špecifický orgán, ktorý je vytvorený ad hoc a potom sú štáty, ktoré takýto systém nemajú. A v tom spočíva ťažkosť porovnávania údajov, pretože musíme jasne poukázať na to, že neexistuje jasná klasifikácia, na základe ktorej by sa Eh, aj stanoviť konkrétne údaje o podvodoch. Napríklad Taliansko či Bulharsko sú veľmi aktívne, rovnako ako Estonsko, v komunikovaní počtu podvodov. Taliansko je krajina, ktorá najviac komunikuje a najviac počtov udáva pochybení a podvodov, ale potom aj vedie najviac vyšetrovaní a závery veľmi často hovoria, že vo väčšine prípadov nejde o podvody, ale ide o pochybenia, ktoré súvisia s náročnosťou administratívnych postupov na získanie eurofondov. Takže musíme nastojiť na zjednotení systému E, ktorý e, toto zjednodušenie bo určite išlo v prospech aj pozitívneho imidžu európskych inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. Takže uzatvárame diskusiu o návrhu stanoviska, ktoré predložila pani Giuffrida. Ja by som chcela pripomenúť, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 12.00 v pondelok 14. novembra. Takže budeme očakávať do dovtedy pozmeňujúce návrhy. No a teraz budeme pokračovať e, podľa nášho programu. Ďalším bodom je výmena názorov s pani Analýza Bony, generálnou tajomníčkou Eurocities. E, včera naša kolegyňa pani Westphal a pán Olbricht nás informovali o priebehu konferencie Habitat 3 v Kito. Dnes budeme pokračovať v diskusiách o budúcich výzvach pre európske mestá s pani Bony a ona predniesie krátku prezentáciu o aktuálnej práci Eurocities a jej názore na priebeh konferencie Habitat 3 o aktuálnom stave mestskej agendy Európskej únie a pravdepodobne tiež budete chcieť eh, prediskutovať a povedať niečo o vašom názore alebo prezentovať váš názor o európskej koheznej politike po roku 2020. Nech sa páči, máte slovo pani Bony. Dobrý deň, ďakujem pekne pani predsedníčka za pozvánku Eurocities na výmenu názorov s poslancami tohto dôležitého výboru. Áno, my myslíme, že hlavné otázky ktorých by sme s vami radi hovorili, je agenda pre mesta EÚ. Áno, pretože včera ste hovorili o Habitat, o konferencii Habitat. Môžem to aj s konferenciou v Kito a tiež ja podľahne tomu pokušeniu a poviem pár slov o tom, čo robíme a realizujeme pre politiku súdržnosti po roku 2020. Takže agenda pre mesta EÚ. Všetci vieme, a niektorí z vás tam boli, že ehm, bol schválený Amsterdamský pakt 30. mája v Amsterdame. Takže konečne máme agendu pre mesta EÚ. Samozrejme, nie je to mestská politika EÚ alebo agenda, ale je to veľmi dobrý dobré východisko, aby sme lepšie pracovali s mestami a pre mesta a implementovali priority, ktorých tiež vy rozhodujete na meste, aby sme vyriešili veľké výzvy, ktorým dnes čelí Európa, pretože ja by som rada pripomenula, že veľké výzvy, ktorým dnes Európa čelí, tie sa sústredia alebo sú koncentrované mesta, klimatické zmeny, chudoba, sociálne vylúčenie, nezamestnanosť, utečenická kríza, to sú všetko výzvy a problémy, ktorým čelia mestá každý deň. Takže agenda sa zameriava na 12 tém a navrhuje ste nástroje, ako napríklad partnerstva. Tematické partnerstva e, sú jedným z hlavných nástrojov, podľa ktorý bude realizovaná agenda pre mesta. Takže na úvod, pretože ten pakt tam bol prijatý v máji a niektoré partnerstva začali pred 9-10 mesiacmi, ale ja myslím, že je vhodné porozprávať sa o niekoľkých veciach. Mať eh, meskú agendu, mať takýto pakt je veľmi dobrým výsledkom pre nás je dôležité mať to, DG Regio veľmi pomohlo, veľmi sa pouzilovalo holandské predsedníctvo, sa veľmi silne za toto zasadzovalo. Vy ste to e, vašou správou z vlastnej iniciatívy podporili. My sme sa o to tiež snažili. Takže e, takéto kolektívne e, úsilie, úsilie na inštitucionálnej aj mestskej úrovni e, tu bolo veľmi silné a to si musíme zachovať e, aj v nasledujúcom období. Štyri pilotné projekty teda partnerstva už začali fungovať v oblasti migrácie, kvality ovzdušia, e, bývania a chudoby v týchto štyroch oblastiach a už e, tu vidíme určité výsledky. Nebolo to jednoduché. O to sa s vami môžem podeliť, pretože združiť členské štáty, mesta a komisiu a hľadať spoločne nejaké e, spoločné prístupy a riešenia, to si vyžaduje veľa úsilia z každej strany. Ale sú tu konkrétne myšlienky z každej strany, takže začína to fungovať. Veľmi dobré reakcie máme zo strany miest, to čo nebolo samozrejme od začiatku. Vtedy sme sa zamýšľali, ako to urobiť zaujímavým pre e, mesta, ako ich do týchto partnerstiev zainteresovať, ale vidíme, že veľmi dobre reagujú že e, veľmi ochotne chcú sedieť za jedným stolom a spoločne rokovať. Takže e, rokujeme s prezidentským triom, s triom predsedníctva ako zainteresovať nielen mesta, ale aj ako sa sústrediť e, na oblasti, e, kde by sme mohli mať väčší vplyv, ako napríklad siete alebo e, mimo teda samotného rokovacieho stola partnerstiev. Takže snažíme sa to rozšíriť aj o zástupcov širšej komunity, aby dôležité posolstvá sa dostali ďalej a veci menili. A máme už e, koordinátorov pre ďalšie štyri partnerstva, vyselektované mesta pre ne. A do konca roka 2017 e, ich dokopy bude 12, lebo potom pribudnú ďalšie 4 partnerstva. Tiež budeme mať technickú podporu vďaka tendru, ktorý e, sa zahájil aj vďaka pilotnému projektu, ktorý predstavil Európsky parlament, to opäť znásobí efekty. Toto všetko sú teda dobré veci, ale myslím, že je dôležité e, sústrediť sa aj niektoré ďalšie aspekty, napríklad ako e, vlastne zlepšovať tú prácu, ktorá bola zahájená, ako pokračovať v tom, e, čo sa začalo, e, No a čo mení tento pakt e, pre mestské a európske politiky? Touto otázkou sa musíme zaoberať. Takže jedným z prvkov je, že si myslím, že členské štáty sa nedostatočne do tohto zapájajú. Takže je tam zatiaľ nedostatočná e, komunikácia. Zatiaľ tu máme tri členské štáty, ale nie je ich tam e, zatiaľ veľa v tých partnerstvách. Takže treba popracovať na tej národnej úrovni. My to robíme cez mesta, ale možno aj na parlamentnej úrovni vy by ste sa mohli zasadiť za to, aby členské štáty boli viac zainteresované pre, inak to nemôžu byť partnerstva, aké tam nebudú zastupné členské štáty. No a potom sektorálne, generálne riaditeľstva, tam sa situácia zlepšuje, ale predsa len budeme musieť e, zajsť e, ďalej než za hranice e, generálneho riaditeľstva regio k tým sektorálnym, pretože keď diskutujeme o otázkach ako kvalita ovzdušia, potrebujeme tam aj generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, aby podporovalo DG Regio. generálne riaditeľstvo Competition napríklad v oblasti hm, toho partnerstva ohľadom bývania e, má veľmi významnú úlohu. Zaberá sa otázkami štátnej pomoci e, v e, oblasti podpory bývania. Takže tam musíme mať tých správnych ľudí zastúpených, právnych ministrov a sektorálne generálne riaditeľstva. Takže na toto chceme upriamiť pozornosť vás, členov Európskeho parlamentu. A tiež e, chceme upriamiť e, pozornosť na ďalšiu tému. Mestská agenda pre EÚ nie je záväzná, vieme to všetci, e, nevychádza zo zmluv. Takže maximum chceme vyťažiť z tohto paktu a to súvisí otázkami, ako zabezpečiť napríklad motivovanosť členských štátov, aby sa zúčastňovali tohto úsilia. Ak si nie sme istí, či výsledky z týchto partnerstiev e, vlastne e, vedú k nejakým legislatívnym procesom na úrovni EÚ. Budú tieto partnerstvá schopné meniť veci, ktoré nefungujú a napríklad vyriešiť e, určité nedostatky e, v oblasti nariadení EÚ priamo v teréne. V pracovnom programe komisie sa nejako ani jedným slovičkom nespomínajú mesta. Ak sa pozriete na tie mesta, ak sa pozrite na tie problémy, všetky e, sa dejú v mestách, takže pre nás je to e, prvo, ktorý vzbudzuje obavy. Takže radi by sme tu videli lepšie prepojenie s legislatívnymi procesmi v EÚ, ako napríklad zabezpečiť e, silné, silnejšie prepojenie s agendou v oblasti lepšej, lepšieho zákonodárstva. E, podpredseda Timmermans by mal byť viac zapojený do tohto procesu tak, aby našiel e, v tomto procese nejaké mysli, myšlenky, nápad na zmenu zlepšenie legislatívy. Takže ako eh, tu zachovať na viacerých eh, úrovniach ten pozitívny impuls tohto nástroja eh, pre budúce obdobie, to je našou výzvou. A tu si myslím, môže zohrávať dôležitú úlohu Európsky parlament. Môže monitorovať, zabezpečovať, aby toto všetko fungovalo, aby to kolektívne úsilie, ku ktorému tu už došlo, ktoré bolo vynuté, výsledky metodika, e, ktoré sú výstupom z týchto partnerstiev, aby viedli k tým relevantným e, procesom e, rozhodovania. Takže vidím tú úlohu pre členov výboru regí, ale aj napríklad mestskú interskupinu. Mnohí členovia tohto výboru sú jej členmi tiež, aby teda politicky sledovali pravidelne prácu, partnerstva. Napríklad sme mysleli na to, že táto mestská interskupina by mohla pozvať mesta. A ja by som tam pozvala skôr eh, špecifické mesta, ktoré sú eh, zainvolované do týchto partnerstiev, ktoré vedia, ako fungujú, aby informovali o tom, ako to vyzerá. A e, tam by sme sa diskutovali napríklad o tom, ako výsledky tejto práce môžeme použiť pre e, vašu prácu alebo prácu iných sektorálnych výborov Európskeho parlamentu. Alebo výbor Regi by mohol tiež využiť výsledky týchto partnerstiev e, do svojich úvah o budúcej politike súdržnosti po roku 2020. A tu by som chcel navrhnúť e, pár e, vecí k politike súdržnosti, aby sme chápali synergiu v tejto e, oblasti. V prvom rade opäť by som povedala, ako môžeme využívať výsledky týchto partnerstiev, aby sa pretavili do vašich úvah. Takže k tým témam opäť myslíme si, e, že dôležité sú tu témy ako utečenci, migrácia, toto všetko leží silne na pleciach starostov, je treba tieto veci e, tu za, e, vložiť, pridať. Viem, že tu boli snahy zmeniť operačné programy. Nie je to však jednoduché. ale teda ide o to, ako tie hlavné výzvy ovplyvňujú e, politiky e, priorít e, politiky súdržnosti. Toto je dôležitý prvok. Takže ako sa zaoberať tými detailami, ako preukázať, že je tu potreba pracovať s mestami, A tuto nie je všetko len o, o financiách, ktoré e, tečú e, do miest, ale aj e, tu ide o to, do akej miery sú zainteresované mesta do dizajnovania, do navrhovania týchto priorít, do akej miery identifikujú e, e lokálne potreby, operačné programy, ktoré štrukturálne fondy budú podporovať a teraz by som už prešla k môjmu druhému bodu vo vzťahu s politikou súdržnosti e, princíp partnerstva. Mestská agenda ukazuje, e, že jej hlavným princípom je princíp partnerstva. Členské štáty, komisia, mesta, parlamenty, inštitúcie spolupracujú pri vypracovávaní e, tých hlavných e, princípov Potrebujeme e, tu vytvoriť silnejší nástroj politiky súdržnosti z toho. Zatiaľ to ne, nefunguje uspokojujúco. Keď sa pozrieme na princíp partnerstva, doteraz na papieri to vyzerá dobre, ale mesta neboli konzultované pri výbere priorít, ani pri e, manažovaní Takže je tam toho veľmi veľa, čo môžeme spoločne urobiť, aby sme sa snažili implementovať e, tento e, princíp v budúcom programovom e, období oveľa silnejšie. Pretože my všetci vidíme, že kríza v Európe je tiež prepojená so skutočnosťou, že Európa je veľmi vzdialená od občanov na lokálnej úrovni. Myslím, že v tom sa všetci zhodneme. Takže ako môžeme politiku súdržnosti využiť na to, aby sme e, vytvorili silnejšie prepojenie s lokálnou úrovňou? Takže priority, e, princíp partnerstva, nástroje, integrované e, teritoriálne nástroje a iné nástroje, ktoré pomôžu napomôžu integrovanému e, prístupu. Toto doteraz nebolo dostatočne implementované v tomto období. A teda mali by sa zaoberať tým, ako to zlepšiť, zmeniť. Takže my radi budeme spolupracovať s komisiou a parlamentom eh, pri eh, hľadaní vhodných riešení v tejto oblasti. Ja si myslím, že to je v záujme všetkých, aby eh, štruktúrálne fondy mali lepšie výsledky vo veľkých mestských oblastiach. Určite ste zaregistrovali výsledok veľkých inovatívnych e, krokov. Tento nástroj sa veľmi páčil mestám, ide tam o priamy manažment. Takže ide o to, ako využívať štruktúrálne fondy aj na implementovanie inovatívnych e, krokov. Mestá to môžu robiť. Je dôležité, aby národné e, manažujúce e, orgány e, uznali, že mesta môžu tu zohrávať oveľa významnejšiu úlohu. Možno nie všetci a možno budú potrebovať viac technickej podpory. Tu by nemali mať len tí, ktorí manažujú fondy, ale aj tí, ktorí budú toto re- realizovať v teréne a samozrejme o tom radi budeme diskutovať. A je dôležité e, zaberať sa e, tým blokovaním, ktoré tu momentálne existuje. Nie, nemôžeme im dať dostatok peňazí, pretože nebudú s nimi efektívne narábať. Takže myslím si, že je to aj otázka dôvery, na ktorej treba popracovať. A napokon je to aj o zjednodušovaní, ale tu som už počula Eh, toho veľa v tejto oblasti. Toto je eh, práca, ktorou sa zaoberáme aj na eh, skupine na vysokej úrovni pre zjednodušovanie. Tam navrhujeme veľmi konkrétne zmeny s cieľom zjednodušovania tejto politiky vo viacerých oblastiach aby výsledkom bola politika, ktorá je lepšie synchronizovaná, to je dôležité ak e, tu chceme mať e, na stole e, naradenia, ktoré sa majú analyzovať a príjmať rýchlejšie, než ako tomu bolo v predchádzajúcom programovom období. Hovorí sa, že až koncom 2017 sa vlastne tá správa má zverejniť. To je pre nás rizikom, pretože to nebude mať potom vplyv na začiatok operačných programov v teréne. A moje posledné posolstvo pre vás. Musíme naozaj uvažovať nad spôsobom, ako Európa funguje, riadenie Európskej únie. Musíme byť otvorení a diskusiu presmerovať, aspoň teda takto uvažujú naši starostovia, žiadajú toto od národných a európskych lídrov Hovoria, že potrebujeme premostiť tú medzeru medzi EÚ, riadením a politikami a občanmi. Nie je to len o lepšej komunikácii, o tom, čo e Európa e, urobila, to treba zlepšiť, každý má zlepšovať, ale je to aj o spolupráci e, s občanmi, e, o lepšom načúvaní ich potrebám. A e, teda toto je naša priorita aj a Mestská agenda je práve súčasťou tohto. Treba, aby sme zabezpečili, ako lepšie spolupracovať na úrovni EÚ, na národnej, lokálnej, na všetkých úrovniach. Ako zabezpečiť, že tu nebude čoskoro ďalší Brexit v nejakej inej krajine, alebo e, že sa nepodporia nejaké protieurópske e, hnutia. My chceme byť vašimi spojencami v tomto procese a preto voláme po e, lepšom prepojení Európy a občanov. 7. marca e, chceme zvolať summit e, starostov s európskymi inštitúciami a národnými lídrami, ktorý by sa mal zabrať práve tým, ako e, veci pozitívne hýbať vpred a zabezpečiť menej deprimujúce prostredie, v ktorom by všetci z nás, ktorí veria v silnú Európu, e, mohli e, postúpiť e, ďalej. Takže tešíme sa na tento summit. Sme pripravení s vami spolupracovať v týchto oblastiach. Nespomínala som Kita, pretože viem, že ste o tom diskutovali včera. Prepojenie medzi týmito dvoma agendami je dôležité. Ale na globálnej úrovni, na európskej úrovni, na e, úrovni e, Európy, aj na lokálnej. Je jasné, že tie hlavné e, výzvy sú situované v mestách, preto treba mať mesta naozaj veľmi včlenené do tejto diskusie. Tam v mestách sú problémy, ale aj riešenia. Takže naozaj to môže len posilniť EÚ a mestskú agendu EÚ, ak bude zainteresovaná do, do, na globálnej úrovni. Môže to len pomôcť. Ďakujem pekne. Thank you, thank you. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu, váš prejav, aj za pozvanie, výzvu sledovať váš summit. My sme zistili, čo sa tam deje. Otváram diskusiu. Pani Breso, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A e, ďakujem Annelize Bonia e, Eurocities za e, túto hĺbkovú analýzu situácie mestskej agendy a úlohy miest a všeobecne koheznej politiky. Všetci sa tým zaoberáme. Úloha miest vo všetkých európskych politikách je dôležitá. Súhlasím e, s vami e, vo vašej analýze e, v skutočnosti, že musíme lepšie zainteresovať mesta na tej štruktúrálnej úrovni. Rovnako ako subjekty, ktoré dostávajú európske fondy na mestské projekty. Podľa mňa otázkov je implikovať ich do fázy celej projekcie budovania stratégie v členských štátoch regióny, aby prispeli k vybudovaniu stratégie a aby boli samozrejme aj partnermi pri e, rozvoji projektov ale samozrejme by boli priniesť aj svoje skúsenosti konkrétnych eh, aktérov, pokiaľ ide o syntézu a strategických požiadaviek mestských oblastí. Ja ako predsednička interskupiny k ostatným eh, regiónom alebo teritoriom, teda k horským, vidieckým a periférnym oblastiam tak ma samozrejme vždy zaujímalo. Ja síce pochádzam z mesta a mestské regióny ma zaujímajú, ale venovala som sa týmto ostatným regiónom a rozprávala som sa s predstaviteľmi miestnych a regionálnych samozpráv. aby sme v koheznej politike sa mohli sústrediť na, cieli, na ciele a aby sme vychádzali z mainstreamu Európy 2020 a z veľkých priorit, ktoré potrebujeme a potrebujeme sústrediť na to naše zdroje, ale nesmieme zabúdať, že mnohé teritoria a regióny sú veľmi rozdielne, že isté mesta majú isté priority, e, mestské oblasti a horské oblasti e, a vidiecké oblasti majú zase iné a teda v budúcom programovacom období by sme možl, mohno, možno mohli argumentovať práve v otázke koncentrácií, aby sa rôznym spôsobom stanovili priority podľa toho, aké sú rôzne charakteristiky regiónov. pretože nie je pravda, že jeden jediný projekt je dobrý pre všetkých Priority a nejaké koncepty, áno. Keď máme prioritu napríklad eh, ochranu životného prostredia, alebo boj proti klimatickým zmenám, alebo adaptácia sa na klimatické zmeny, ale politiky, eh, ktoré sa aplikujú, sú úplne iné, či ide o mesto, alebo o vidiecku či horskú oblasť. A tu by sme mali vyvinúť úsilie skúsenosti Eurocities bude určite dobrá do budúcnosti aj v spolupráci s komisiou na príprave budúceho nariadenia, rovnako ako budúce strategické línie. Myslím si, že mnohé z naliehavých otázok, ktorým Európa čelí, tak tieto môžeme vyriešiť len v úzkom partnerstve s mestami a s teritoriami vo všeobecnosti. Otázka migrantov sa nemôže riešiť len s mestami a ako predefinovať niektoré priority, ktoré EÚ stanovila alebo ktoré má prostredníctvom strategického partnerstva s mestami. To bude veľmi dôležité. Tak ďakujeme Ďakujem aj za písomné pripomienky, aby sme lepšie mohli pouvažovať o stanoviskách kolegov a možno posledná poznámka. Vychádza z toho, čo sme pred chvíľou prediskutovali. Oni sú súčasťou skupiny zjednodušenia a pre nás by bolo veľmi zaujímavé mať od tejto skupiny pripomienky e, v, o zjednodušení vychádzajúcich skúseností mať takéto priame vstupy. Pre nás je veľmi zaujímavé mať tento priamy kontakt, pripomienky o zjednodušovaní práve z mestských oblastí, ktoré sú veľmi dôležité potom aj pri využívaní európskych fondov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Žulán, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som tiež poďakoval pani Bonny a otázka je podobná ako u predrečničky a síce, či by sme mohli presne vedieť, aké stanoviská by mohlo Eurocity zaujať v otázke zjednodušenia. Veľmi často o tom v tomto výbore hovoríme aby nám povedali, e, na, v akej úrovni svojej práce je pr, e, pr, nie, skupina na vysokej úrovni. a teda akým spôsobom Eurocity by mohlo zapadnúť do tohto rámca práce. Ďakujem. Želal by si ešte niekto vystúpiť alebo položiť otázku. Takže pani Bony. Slovo dostane ešte zastupca Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja poviem za Európsku agendu komisínu no a som veľmi, veľmi potešil, čo povedala Analýza Bony, pretože súhlasíme s väčšinou bodov. Ja by som rád povedal len 5 pripomienok a zareagoval na to, čo ona povedala. Poprvé, úloha členských štátov. Je pravda, že v prvých štyroch partnerstvách sme nemali dosť členských štátov, ale toto sa vyrieši, pretože pre ďalšie partnerstvo v našom partnerstve mali príliš veľa členských štátov a museli sme znížiť ich eh, účasť v partnerstve, takže eh, budeme mať členské štáty, v budúcnosti tiež členské štáty eh, sa jasne zúčastňujú skupinu mestského rozvoja a chceme, aby členské štáty tiež predlžovali diskusiu v národnej oblasti medzi ministerstvami a rôznymi krajinami a tiež s krajinami rôznych krajinách. Takže členské štáty majú v každom prípade veľmi dôležitú úlohu. To bola prvá vec. Druhá vec sa týka upojenia generálnych riaditeľstiev komisie. A je skutočne našim názorom, že generálne riaditeľstva, ktoré sledujú zaoberajú s týmito témami, mali byť aktívne zapojené, ak nie viesť diskusiu napríklad o obehovom hospodárstve. Je jasné, že DG Environment by tam musí byť, ale nie len toto, ale tiež DG Grow, DG Competition, ako bolo povedané, a mnohé ďalšie generálne riaditeľstva, príklad partnerstva pre vetu vzduchu, máme dve generálne riaditeľstva, ktoré sú členmi partnerstva DG Environment a DG Energy, ale máme skupinu, ktorá vopred pripravuje zasadnutia, kde je DG Move, DG Grow, DJ Research, takže je to skupina 6 alebo 7 generálnych riaditeľstiev. My sa snažíme skutočne maximálne a je to naša snaha a úplne súhlasíme, že bez nich eh, by kvalita partnerstva nebola taká vysoká, ako by mohla byť. A tretia vec je záruka, že práca eh, mestské agendy alebo agendy pre mesta partnerstva budú užitočné. Samozrejme je to počiatočná fáza, takže nemôžeme potvrdiť všetko, ale môžeme zaručiť, že zvážime odporúčania. Nie je záruka, že všetky odporúčania budú e, implementované, ale je tu záruka, že urobíme niečo s akčným plánom. A keď hovorím my, tak je to hlavne komisia, ale sú to aj všetci ostatní zákonodárcovia, rada a parlament, takže aj vy e, samozrejme e, máte, budete zohrávať dôležitú úlohu. No a preto, to tom hovorila, úloha Európskeho parlamentu je samozrejme veľmi dôležitá. My sme e, sa zamýšľali pri, pri, na, pri prípravách takto z Amsterdamu. Parlament tam je priamo uvedený, má reálnu úlohu. A tiež myslím, že to je členovia mestský rozvoj a generálne sú vždy pozývané a tiež vždy, keď nás pozvete, tak vás prídeme radi informovať. E, sme presvedčení o tom, že Európsky parlament je kľúčový hráč, e, keď eh, poručenia sa o zmene smernice alebo zmene finančných nástrojov, tak eh, je to hlavne o zákonodárcoch, nie je to o komisii, parlament a rada, sú kľúčovými hráčmi. Posledná vec eh, sa týka koheznej politiky, tak my si uvedomujeme potenciál agendy pre mesta a ďalšej ďalšie programovacie obdobia a preto ktorí tom pracujú, no, chceme, aby sa na to sústredili najskôr, preto, aby odporúčania o tomto elemente, ak by sa objavila potreba niečo zmeniť, aby prišli rýchlo, aby sme nemuseli čakať na všetky odporúčania akčného plánu, predtým, než sa tým začneme zaoberať, ale môžeme mať hazový prístup, teda najskôr to najurgentnejšie, tak ďalej Takže to je všetko. Ja by som ešte rád poďakoval Európskemu parlamentu. Dali ste nám rozpočet, ktorý využijeme na vytvorenie sekretariátu a to skutočne pomôže fungovaniu akby pre mesta, skytne administratívnu podporu, zaistí parlament zohráva teda dôležitú úlohu a my sa tešíme na účasť, na vašu spätnú väzbu a všetko ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Bony. E, vy máte slovo teraz na to, aby ste zareagovali na niektoré pripomienky a odpovedali na otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Jedna pripomienka, pokiaľ ide o tom, či hovoríme o synergiách medzi vidieckými a mestskými oblastiami by sme povedali, že sme boli spokojní a teda, že sme boli radi, že sme mohli analyzovať takéto typy synergií. A vychádzam aj z e, mestskej dimenzie pre operatívne programy veľmi často. E, tieto mestské oblasti začlenujú komunity a zóny, ktoré sú aj perifernejšie, aj e, majú vidieckejší charakter a výzvy, ktoré tam sú, tak súvisia napríklad s mobilitou medzi jednotlivými zónami tejto oblasti. Hovorí sa tiež o pracovnom trhu. A preto si myslím, že by bolo e, veľmi vhodné mať takú detálnejšiu diskusiu Zašleme vám samozrejme písemné, písomné pripomienky. Pokiaľ ide o žiadosť o zjednodušenie v skupine na najvyššej úrovni a pokiaľ ide o súčasnú situáciu, predložili sa štyri správy. Jedna o finančných záujmoch, e, ktoré je potrebné vylepšiť, hlavne pokiaľ ide o uvedenie do praxe týchto záujmov. Potom otázka zjednodušených nákladov. Už som hovorila, že je to opatrenie, ktoré je súčasťou aktuálnych súčasných nariadení, ale tá, toto opatrenie sa e, doteraz dostatočne nevyužívalo. Napríklad preto, lebo bol nedostatok dôvery e, v poberateľoch alebo v riadiacich orgánoch, aby, e, e, či sa budú plniť pravidlá a aj preto, že neprebehol audit, aby sa zabranilo strate alebo premrhaniu fondov. A potom ďalšia správa bola správa týkajúca, týkajúca sa prístupu malých a stredných firiem a ako môžeme tento prístup uľahčiť. Posledný bod, kde som bola spolu s polským eh, poslancom, išlo, týkalo sa to regulácie. To bola najobširnejšia z tých správ, ktoré sa doteraz pripravili. a analýzuje všetky zdroje frustrácií pre poberateľov, regionálne, miestne, národné úrovne a rovnako sú tam identifikované tie úzke miesta, tie nedostatky, kde to zlyháva, teda prečo nevyužívame dostatočne štrukturálne fondy alebo opatrenia na zjednodušenie, ktoré už sú zadefinované, prečo sa nevyužívajú. Myšlienkou bolo dosiahnuť, aby tá nadmerná regulácia eh, na národnej alebo lokálnej úrovni eh, figuruje, alebo existuje to preto, že E, tá všeobecná európska legislatíva je dosť náročná, je zložité, aj to, akým spôsobom štrukturovaná, artikulovaná a potom je ťažké ju nejakým spôsobom implementovať na nižšej úrovni. A preto je aj veľmi zložité e, splniť všetky rôzne úrovne e, regulácie. A to spôsobuje, že riadiace orgány sú v ťažkej situácii. Jeden z bodov, ktorý sa analyzoval v tejto správe, e, súvisí s auditmi, pre, s auditmi pretože audity riadiacich orgánov e, alebo riadiaci orgány nie vždy idú cestou najnižších alebo najjednoduchších nákladov a argumentujú, že veľmi často, keď dochádza k auditom, tak sa konštatuje, že nebudú môcť detailne splniť alebo do každého detailu a do písmena všetky nariadenia. Preto ide o to, ako národné a regionálne orgány sa môžu ochraňovať a zároveň ako môžu odôvodňovať svoje využívanie fondov. Audity sú tie úzke miesta, komplikované miesta, ktoré e, je potrebné zjednodušiť v úpravách a aby sme pri tých auditoch nepotrebovali alebo aby nepostihovali všetky úrovne od EÚ, do auditorov až po ten najnižší subsidiárny stupeň. Potrebujeme lepší prístup pri aplikácii princípu subsidiarity, aby sa komunitárna úroveň sústradila na kontrolu systémov kvality bez toho, aby e, vstupovala do nejakých detajlov systémov v teréne a to by malo byť kompetenciou národných a nižších e, regionálnych samozpráv. A pokiaľ ide o tie e, excesy, ku ktorým dochádza v prípade niektorých projektov, ktoré sú e, nerozsiahle, teda je potrebné dosiahnuť lepšiu kvalitu auditov, lepší systém kvality. A veľmi často e, niektoré projekty sú síce dobre regulované, ale ale ťažko ale potom aj príjemcovia alebo operatelia sa musia naučiť nejakým spôsobom dôkladne ich e, využiť a a rovnako je potrebné e, sa snažiť lepšie riešiť alebo ako riešiť jednotlivé systémy, ktoré existujú v EÚ štátnej pomoci. A to je veľmi konkrétne odporúčanie. Ako náhle sa operačné programy schvália, tak aj tak aj ten systém štátnej pomoci, keď bude schválený tak, aby mm, Všetci to dostali a mali jasné. Ako náhle to bude v operačnom programe, tak to bude k dispozícii. A to je aj eh, hlavne politická otázka. Je to otázka hospodárskej súťaže a teda naozaj sa to nerieši ľahko, ale my sme prišli s veľmi konkrétnymi odporúčeniami. A to platí aj pre sekundárnu reguláciu. E, sú tu tie hlavné nariadenia, napríklad tá koordinácia RD v rámci to všeobecné nariadenie ESF a ďalšie. Ale je to aj množstvo sekundárnych nariadení, a k tým e, realizačným aktom. To všetko vytvára veľmi zložité regulačné prostredie pre tých, ktorí, e, pre tých, ktorí fondy implementujú. A e, veľké množstvo pravidel je dôležité aj pre auditorov a potom im to komplikuje situáciu, tak ako zjednodušiť sekundárnu legislatívu a postarať sa o to, aby tá všeobecná legislatíva obsahovala toho dostatok pre implementátorov a potom harmonogram. Je potrebné sa postarať o to, aby sa tie nariadenia prijali čo najskôr a aby tie operatívne programy sa mohli spustiť čo najskôr alebo na čas. Ak bude nová kohezná politika, tak sa musíme postarať o to, aby začala fungovať na čas, pretože inak budeme riešiť znovu rovnaké problémy ako teraz a tie mechanizmy podávania správ. Táto politika má teraz najsilnejší hodnotiaci rámec, sú tam ukazovatele. Každý riadiaci orgán vykonáva obrovský kus práce, potom je tam tá hodnotiacia jednotka a jednotlivé zemepisné oddelenia naozaj pracujú na tom, aby bolo možné obhájiť regionálnu politiku a jej konkrétne prínosy. ale sú tam niektoré mechanizmy, ktoré sú tak trochu prepisknuté, ak to môžem tak nazvať, a my sa budeme snažiť ich zjednodušiť alebo zhomonigovať medzi RDF, ESF a tak ďalej. A ešte by som dodala, a nemyslím si to len ja, ale všetci členovia skupiny, že niektoré zmeny, ktoré sme navrhli, boli zahrnuté do omnibusu a ovplyvňujú už existujúce predpisy, ale je množstvo nelegislatívnych návrhov, ktoré by sa už teraz dali uviezť do praxe, ale tu ide o, ochotu na všetkých úrovniach systému európskej, národnej, regionálnej a tak ďalej. je v spoločnom záujme všetkých nájsť riešenie ešte pred eurovoľbami a pred tým, ako občania než e, prestanú úplne žiadať o tie fondy, pretože už nie sú schopní jednoducho prehrísť celú tú nadbytočnú administratívu. A k tej záverečnej správe. My budeme podávať správu o tom, ako ako pokrývame túto prácu. Môžem zachádzať do podrobnosti, alebo no, dobre, zašlem nejaké informácie. Ďakujem pekne. My teraz ukončujeme túto diskusiu. Ďakujem za vašu účasť. Vždy, keď sa rozhodnete prísť, vás srdečne privítame. A teraz budeme pokračovať s ďalším bodom programu. A tento návrh stanoviska, ktorý pripravuje náš pravodajca pán Omarie, eh, on predstaví návrh stanoviska o riadenie rybárskych o riadení rybárskych flotí v najzdelenejších regiónoch. V novembri 2015 výbor PECH vyslal delegáciu zamorských oblastí a jeden z najzdelenejších regiónov EÚ, PEC sa e, rozhodol vydať správu z vlastnej iniciatívy o riadení rybárskych flotíl v najvzdelenejších regiónoch. Jednou z kľúčovou tém pre ich rozvoj regi sa rozhodol vypracovať stanovisko a pán Omarže bol vymenovaný za spravodajcu. Takže dnes sa uskutoční prvá výmena názorov Prezentácia návrhu textu sa má uskutočniť 29. novembra. No v novembri, takže prijatie v gestorskom výbore sa očakáva marci. Pán Omar, že máte slovo. Pani predsednička, ďakujem. Ide o prvú výmenu názorov. K správe výboru PEŠ, ten je gestorským, k rybárským flotilám v najvzdelenejších regiónoch a náš výbor k tomu predkladá stanovisko. Vy ste správne povedali, táto správa vychádza z misie, ktorú výbor PEŠ za vedením kolegu Rodista z výboru PEŠ zrealizovali na reunióne v novembri. Počas tejto misie členovia výboru PEŠ, s ktorými som ja bol, prišli s iniciatívou navrhnúť túto správu, ktorú máme dnes na stole. Prečo? Preto, že sa skonštatovalo, že e, rybolov v najvzdialenejších regiónoch má síce pred sebou budúcnosť, ale sú tam určité prekažky či brzdy, ktoré bráňa ísť cestou optimalizácie zdrojov a najväčšou výzvou je odstraniť tieto brzdy a prekážky aby sme zabezpečili maximálny vývoj úpravy. Niekoľko čísel, aby sme pochopili skutočný rozmer týchto víziev. Všetky francúzske, španielske a portugalské najvzdialenejšie regióny znamenajú pre EÚ 2 milióny 570 tisíc kilometrov štvorcových. Takže to je vlastne takmer celé územie členských štátov EÚ a vzhľadom na obrovské územie týchto vzdialených regiónov bolo by prirodzené očakávať, že ich rybárske flotily by mali mať čo najrozvinutejšie, najrozvinutejšie flotily v EÚ, ale je tomu práve naopak, pretože flotily týchto regiónov sú najmenej rozvinuté v EÚ. Naopak, malá pobrežná flotila predstavuje 90 plavidiel v týchto regiónoch a 55 e, flotíl Atlantickej fasády a tam máme obrovský manevrovací priestor. V Reunione napríklad rybolov v roku 2012 predstavuje 2693 tón všetkých rybných druhov ročne. To predstavuje 0,5 toho, čo sa ulovilo v Indickom oceáne v tomto roku. Ostatné ulovky je výsledkom e, alebo boli uh, lovené zahraničnou alebo európskou flotilou, takže rybárske flotily najvzdialenejších regiónov sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii. A my ako Európska inštitúcia si musíme položiť otázku o výkonnosti investícií, ktoré sa urobili už počas mnohých rokov v najvzdialenejších oblastiach. Keď teraz konštatujeme e, túto tak trochu tragickú situáciu, a na základe rozhovorov, ktoré sme mali či už s komisárom, s, s odpovedným pre Peš, alebo s komisárkou Kretu, alebo s predsedom Junckerom, to, čo som povedal, že je to prí, posledná príležitosť, ktorú musíme využiť, aby e, konečne e, investície pomohli rozvoju týmto regiónom. Ja samozrejme nechcem týmto stanoviskom nahrádzať prácu výboru PEŠ, to nie je kompetenciou výboru REGI. My samozrejme môžeme povedať veľa vecí, pokiaľ ide o oceán, rybné druhy a tak ďalej, otázky udržateľnosti a podobne. Treba dávať veľký pozor, aby naše stanovisko sa sústreďovalo stále na regionálny rozvoj a pracujem v úzkej a dokonalej spolupráci e, s kolegyňou Rodust, aby e, tieto dokumenty boli doplnkové. Pokiaľ ide o náš výbor regi, si myslím, že by bolo zaujímavé, keby sme zanalizovali, a ja som už začal, ako Jednotliví operátori najvzdialenejších regiónov sa venujú otázke modernizácie e, rybarských flotil a myslím, že by bolo zaujímavé, aby sme sa obratili na regionálne samozpravy a aby sme ich vyzvali, aby posilnili investície do infraštruktúr, ktoré skutočne umožnia posilniť tento sektor a vytvoria skutočný rybolovný sektor, aby bolo možné e, úlovky potom spracovať in situ, aby sa takto vytvárali nové pracovné miesta. Nachádzame sa v neuveriteľnej situácii, keď v týchto najvzdialenejších regiónoch my vlastne tam dovážame ryby. Zatiaľ, čo ich pobrežné vody sú naozaj veľmi bohaté na rybné zdroje, a ryby sa jednoducho dovážajú do týchto regiónov a veľmi často z veľmi vzdialených krajín, pretože na mieste neexistujú štruktúry, ktoré by umožnili spracovanie úlovkov a ktoré by umožnili vytvoriť celú, celý reťazec od rybolovu až po spracovanie a pre poskytnutie výrobku e, spotrebiteľovi. Takže musíme aj regionálne samozprávy a jednotlivé členské štáty orientovať tak, aby posilnili investície do prístavných infraštruktúr pre remeselný a pobrežný rybolov. Konštatujem, že milióny a milióny eur boli investovaných do toho, čo ja volám do distribučných e, infraštruktúr prístavov, ale investície na opravu malých e, rybárskych plavidiel takéto neexistujú a preto sa nemôžeme diviť, že potom e, sa viacej využívajú ostrovy, ktoré takéto infraštruktúry majú. A potom je to aj otázka regulácie a článku 349 zmluvy a regii je kompetentné pre všetko, čo súvisí s týmto článkom. V súčasnosti v najzelenejších oblastiach sa zakazuje obnovenie rybarskej flotily v zmysle pravidiel, ktoré sa aplikujú pre celú EÚ, vychádzajú zo spoločnej rybolovnej politiky. Ale tam je veľmi špecifická situácia. Už som povedal, 0,5 úlovkov E, robia naši rybári. Takže treba pouvažovať. Bez toho, že by sme spochybnili veľké princípy e, e, spoločnej rybolovnej politiky, ale zároveň musíme dávať veľký pozor na to, aby v najvzdialenejších oblastiach sme sa nevzdialili od cieľov stanovených v oblasti udržateľnosti. Ale v tomto rámci a za týchto podmienok treba nájsť riešenia, kompromisné riešenia, využívajúc článok 349, aby sme jasne zadefinovaným, obmedzeným spôsobom, silnými kondicionalitami napriek všetkému zabezpečili rozvoj aj pobrežnej, aj remeselnej flotily, ich modernizáciu a obnovu je to veľmi silná požiadavka, ktorá vyšla zo všetkých najvzdelenejších regiónov a ja si myslím, že e, bude mať budúcnosť, ak je jasne zadefinovaná, pretože opakujem, aplikácia článku 349 nesmie e, zároveň viesť od, e, k odlúčeniu od hlavných princípov spoločnej rybolovnej politiky, či už v oblasti poľnohospodárskej alebo rybolovnej. To sú prvé úvahy, ktoré by som rád predložil k diskusii. Pani predsednička pripomenula harmonogram a ja sa teším a tomu, že všetci kolegovia budú môcť prispieť k tejto práci a som vám ako vždy k dispozícii. Thank you. Ďakujem pekne. No a slovo dostanú tieňoví spravodajcovia. Pán Ponga ako prvý, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja to poviem veľmi stručne a na úvod poďakujem nášmu kolegovi Jonusovi Tlmočí mu za jeho prácu a rád by som povedal, že s veľkou radosťou som s ním spolupracoval na tejto správe. O riadení rybárskych flotíl v tých najvzdelenejších regiónoch. Ja som presvedčený o tom, že sektor rybolovu a rybárstva veľkým alebo podstatným spôsobom môže prispieť k udržateľnému rozvoju najvzdelenejších regiónov. Je dôležité, aby naši rybári dostávali pomoc, pretože situácia v najvzdialenejších regiónoch si vyžaduje osobitné špecifické opatrenia a prispôsobenie sa, tak ako povedal pán Omarži, je článkom 349 zmluvy. No a na záver by som vás rád informoval, že dnes som zorganizoval konferenciu, ktorá umožní rôznym aktérom v sektore rybolovu z najzdelenejších regiónov, meniť si názory o špecifikách. Konferencia začne o 12.30 v sále 6Q1. Takže srdečne vás, drahé kolegyne, kolegovia, a pozývam, aby sme spoločne prediskutovali výzvy sektoru rybolovu v našich regiónoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujeme za, túto, za toto pozvanie. pokračovať. Pani Breso predniesie stanovisko ďalšieho stretieňového spravodajcu. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod chcela ospravedlniť pána Manskúra, ktorý nás sa poveril teraz sa cieľ zastúpiť ho a zaslanám nám text, ktorý došlem spravodajcovi, no a v jeho mene a v mojom mene mu ďakujem za jasnosť a význam predloženého návrhu, ktorý prináša výbor. Náš výbor sa zaoberá rozvojom jednotlivých území a, a to je dôležité naše stanovisko k tejto téme v mene kolegu Manskura, ale aj v mojom vlastnom mene, pretože ako iste viete, tak sa zaoberám horskými oblastiami a navzdelnejšími regiónmi, takže tieto oblasti ma veľmi zaujímajú. Ja by som rada zdôraznila, tak ako ste vypovedali, že je veľmi dôležitý príspevok rybolovu pre stratégiu, európsku stratégiu voči regiónom, alebo voči tým najvzdialenejším regiónom. No a skutočne pán Manskur povedal, že rozvoj rybolovu v týchto námorných najvzdialenejších regiónoch je veľmi dôležitý, vytvára pracovné miesta a vytvára prispieva k udržateľnému rozvoju. Ste hovorili, že ide o veľkú flotilu, ale ide o tradičné, e, tradičný rybolov, e, čo je dôležitý pre územný rozvoj týchto regiónov. Pán Manskúr dodáva, že pre tie najvzdelnejšie regióny, alebo v prípade sa často hovorí o nedostatku príležitosti na trhu. No ale e, v tomto prípade je logika úplne opačná. Sú tu šance na trhu, e, námorné zóny okolí týchto regiónov sú veľmi dôležité, takže je tu potenciál lokálneho rozvoja. No a preto treba považovať za jeden z kľúčových bodov pre udržateľný rozvoj námorných eh, regiónov. Samozrejme, zvolím článok 349. Podstata vašej správy je presne táto. Uistiť sa, že a zaistiť, aby potenciál eh, vyústil do reálneho rozvoja, aby to nezostal len potenciál, pretože už existuje dlho, ale nie, netransformoval sa eh, všade na reálne možnosti. Existujú regióny ako Kanárske ostrovy, kde sa to podarilo a sú regióny, kde sa to ešte vôbec nedarí. Takže ak sa to podarilo, tak by to bola katastrofa pre tieto regióny, pretože je to jeden z najväčších, najväčších možností týchto regiónov. Takže toto stanovisko dáva, že je veľmi dôležité, teší sa na spoluprácu a ako je možné konkrétne prekonať prekážky, ktoré teraz existujú, aby bolo možné zrealizovať udržateľný rozvoj tohto sektora, sektor rybolovu v najvzdialenejších regiónoch. Takže ešte raz eh, ďakujem, dostanete lista, ale iste sa o tom budete môcť eh, môcť ešte porozprávať na zasadnutí tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďalším tieňovým spravodajcom je pán Ver. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem spravodajcovi na, za prácu na tomto tomto bore. To rozbudzuje veľký záujem všetkých, ktorí sa na tom priamo e, zaoberajú. Skupina EKR uznáva, že rybárske flotily v najvzdialenejších regiónoch trpia nedostatkom investícií, malé financovanie v 70. a 80. rokoch 20. storočia a obmedzenie v 90. rokoch kvôli spoločnej, spoločnej politike rybolovu a preto vítame žiadosť o preskúmanie financovania no a podporujeme eh, spravodajcu v tom, že treba hľadať inovatívne spôsoby ďalšieho financovania v rámci VFR eh, pri zaistení rozpočtu. No a my chceme eh, preveriť, ako miestne spoločenstva môžu prispievať k rozvoju a dosahovaniu pozitívnych zmien sme presvedčení o tom, že ešte treba urobiť veľa, aby sa zaistilo, že na tí na lokálnej úrovni budú hlavní aktéry. Tak ako sme počuli dnes od zásobkynia Eurocity sa týka regionálneho financovania, no a na tej najnižšej eh, úrovni a sa dá najlepšie pochopiť eh, výzvy a problémy a dať eh, právomoci a rozhodovanie a tým lokálnym aktorom je najdôležitejšie. KR má tiež niektoré e, výhrady, aby sme našli kompromis v niektorých oblastiach. Máme námietky voči osobitnému zaobchádzaniu s najvzdialnejšími regiónmi, je uvedené v článku 349, zacielené opatrenia, ktoré zohľadňujú tie najvzdialnejšie regióny, geografickú lokalitu, špecifika, ale máme námietky voči článku 349, pretože je to podľa nás nespravodlivé opatrenie, hlavne kvôli tomu, že to nie je rozšírené na ďalšie regióny, ktoré by sa dali rovnako označiť za okrajové. Nemajú označenie toto, ale majú rovnaké rozvojové problémy. No a preto presná právna definícia EÚ najzdelnejších regiónov nereflektuje EÚ v širokom kontexte, a, toto to, toto označenie vzniklo v tom období a preto by bolo dobré meniť používanie článku 349. Naša skupina má tiež obavy o implementácii a, a nového programu POSE, ktorý sa špecificky zameriava na obnovu rybarských flotil v najzelenejších regiónov. Komisia hovorí, aby systém POSE bol zaradený do VFR a skupina EKR je proti zavádzaniu dodatočnej odpory kvôli tomu, že to môže e, vytvoriť ďalšiu úroveň byrokracie bez dosahovania výsledkov a rovnako treba myslieť na celkový rozpočet EÚ a e, možné výrazné zmeny v nadchádzajúcich rokoch v prostriedku, ktoré plynú do rozpočtu. No a zdá sa, že to nie je zatiaľ zohľadené, ale ďakujeme za vašu správu, ďakujeme za vaše dnešné slova a tešíme sa na spoluprácu na vchádzajúcom období. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Uh, myslím, ďalší tieňoví spravodajcovia tu nie sú. Takže slovo dostane pani Krel. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nerozumiem rybolovu detálne, ale mám otázku na spravodajcu. Keď som naposledy, vy ste povedali pri svojich úvodných slovách, že tie najvzdolnejšie regióny eh, sú veľmi bohaté na ryby. Ja keď som naposledy bol na Azorských ostrovoch a pred pár rokmi, tak rybári sa tam stiažovali, že veľké rybárske flotily Španielska alebo ich krajín medzinárodné e, vody, e, že vylovili tam veľmi veľa rýb a má to e, dopady na počet rýb aj v pobrežných oblastiach najvzdialenejších regiónov. Je to tak? Ak áno, tak by sme mali ukázať na že stanovisko o tom, že to má vplyv na rybolov v najzdelenejších regiónoch a, a poukázať na to aj pre výbor pre, poukázať na to aj na výbore pre rybolov, že je tu takáto situácia. Ale neviem, či to naozaj tak je. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nevidím tu zástupcov generálneho riaditeľstva Máre z Európskej komisie. Tedy sa vyjadrite, ospravedlňujem sa, ale kolega z DJ Mare tu zatiaľ nie je, myslím, že je na, čas, na ceste. No dobre. Je mi ľúto. No. Zúčastňujem sa diskusii, keď ja spravodaj sa predloží svoju správu. Pán že máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za vaše zaujímavé pripomienky do roku 1990 e, najvzdelnejšie regióny nedostávali podporu Európskej únie e, na investície do rybarskej flotily. Až od roku 1990 sa stali príjemcami a začali dostávať podporu v momente, keď eh, začala implementácia silných opatrení, veľmi silných opatrení v oblasti udržateľného rozvoja. A istým spôsobom, ale nich to bola forma, dvojitého zásahu, takže ide skutočne o aplikáciu práv, a pravidiel v oblasti udržateľného rozvoja, ale o dobehnutie meškania a o hľadanie možnosti, aby tento potenciál čo najviac prispel k regionálnemu rozvoju a k miestnemu rozvoju. Bolo povedaných množstvo zaujímavých vecí, hlavne o nevyhnutnom zjednodušení právnych úprav, vidíme, ako to funguje a treba konsolidovať skutočne e, reťazec a rybolovnú sieť. Musíme ju vytvoriť. Je tu však komplexnosť nariadenia. Tiež existujú veľmi veľké bariéry, ktoré stanovuje Európska únia v rámci svojich úprav a nariadenia Často sú to oblasti, ktoré odkláňajú e, tú reťaz a rybári zostávajú príliš izolovaní a nedokážu nájsť cestu späť na cestu, ktorá by im umožnila ísť cestou rozvoja mm, reťazca a dosahovať ciele lokálneho rozvoja. Ja chápem že výhrady k článku 349, ale myslím, že treba ste zvážili, že najvzdelenejšie regióny s tým spôsobom sú v tej prvej línii toho, čo je nevyhnutné e, pre všetky regióny Európy. To znamená, čo najlepšie zohľadnenie špecifík No a ja si nemyslím, že existuje budúcnosť pre európsku politiku v riešeniach, ktoré budú uniformné pre všetkých a ktoré bránia usahovať brivíkom. Týka sa to rybolovu. Situácia na južnej pologuli moc nesúvisí so situáciou na severnej pologuli. Treba aplikovať všetky pravidlá, ktoré boli zamýšľané, ktoré boli definované najskôr pre severnú pologulu. No a keď to nariadenie bolo vypracúvané, tak bolo prispôsobené problematike Stredozemného mora Severného Atlantiku. No a dnes tieto pravidlá sa aplikujú aj v Indickom oceáne, e, v Karibskej oblasti. A treba uznať, že absurdným spôsobom. No a v tomto prípade článok 349 je užitočný, pretože možno keď sme konfrontovaní s absurd, absurditami nariadenia, tak umožňuje v tomto momente ich korigovať a ja som si istý, že to vízii pre aplikáciu európskych pravidiel, tak eh, logika bráni článok 349 eh, s ohľadom na tom, že môže použiť aj iné situácie. Vy ste pohovorili napríklad o horských regiónoch, eh, kde tiež čo sa vyskytujú veľké prekážky, špecifika, ktoré mohli tvoriť neuniformnú aplikáciu nariadenia. Takže toľko pravidlám udržateľného rozvoja. My sme vo výbore REGI. Konstance povedal, že ona nie je odborníčkou na rybolovné otázky. Ja tiež nie som expertom, ale ja myslím, že pravidlá, ktoré sú v spoločnej politike rybolovu, sú pravidlá, ktoré sa týkajú všetkých európskych flotíl, a ja neviem, či Dežemar zasúca už prišiel, no, môžeme hovoriť o tom, ale keď európske flotily nedržujú tieto pravidlá, tak môžu byť sankcionované. Som bol rád, keby to DG Mare potvrdila, ale je pravda, že existujú najvzdelanejšie regióny, kde sa skonštatovalo, že sú uh, istý počet flotil, ktoré nerešpektujú pravidlá. A je tu ďalší problém, ktorý je tiež dôležitý a týka sa nášho výboru pre regionálny rozvoj a to je problém rybolovných dohôd, ktoré príjmame s ďalšími krajinami, hlavne s krajinami AKT. A tu sa tu ignorujeme naše najzdelnejšie regióny. Takže koherentnosť politiky spoločenstva je veľmi dôležitý. Ak chceme, aby investície, ktoré sú realizované v tých najzdelenejších regiónoch, boli realizované optimálnym spôsobom nežiada o dodatočné financovanie. Ja som nepočul zo strany aktérov, to je priamo na mieste, ani zo strany politikov. Dnes chceme odstrániť právnu, právne prekážky, ktoré bránia rozvoju rybolovu. No a na záver jedna pripomienka Raymond Barr, člen Reunionu, veľmi známy, ktorý povedal, že euh, Sme ostro obklúčení vodou, no áno. To pravda. No a more a rybolov sú sú pilierom, hlavným pilierom rozvoja, regionálneho rozvoja týchto krajín. No a v regiónoch, kde je veľmi vysoká miera nezamestnanosti, rekordná miera nezamestnanosti v európskej úrovni, 60 Ako som už povedal, je to vysoká miera nezamestnanosti. Táto miera je podobná aj na merteniku alebo na Guadalupe, takže Eh, je našou a našou povinnosťou vytvoriť všetky podmienky na to, aby ekonomický rozvoj bol možný v týchto oblastiach. Navyše, ak je táto možnosť, aby sme išli cestou rozvoja a ak si to oni nevyberú, tak to je ich problém, ale na európskej úrovni my musíme vytvoriť najlepšie možnosti rovnako ako významnú finančnú podporu. Takže cieľom jej samozrejme k výkonnosti, k cieľom komunitárnej politiky. A som si istý, že správa kolegyne Rodist umožní tento významný pokrok. Thank you. Thank you very much. So we, uh... Ďakujem veľmi pekne. Týmto končíme diskusiu e, na túto tému a pokračujeme ďalej v našom programe. V diskusii budeme pokračovať neskôr, keď predstavíte návrh vašej správy. Teraz e, máme na programe schválenie rozhodnutí koordinátorov, ktorí sa stretli včera popoludní. Zhrnutie ich rozhodnutí sme vám poslali mailom. Môžeme ich prijať. Pán Van Nistelrooy. Ďakujem veľmi pekne. Nemám za sebou vytlačenú e, podobu týchto rozhodnutí, ale len tak z hlavy by som chcel spomenúť dva body. Poprvé, myslím, že sme sa e, dobre dohodli o tomto omnibuse, ale možno myslím, že to bol bod 2, bod 3 E, v týchto záveroch. E, bolo by dobré, keby e, sa tam spomínal, spomínalo meno navrhovateľa. Možno by sme mohli povedať spravodajcu. toho, ktorý je spravodajcom v danej téme. Takže to by som chcel navrhnúť takúto zmenu a potom Ďalšia vec, čo by som chcel povedať, to sa týka návrhu EPP a toho, čo sa včera stalo v, naš- v súvislosti s našou otázkou mm, ústne zodpovedanie e, v zapisnici je znamenané, áno, všetci môžu reagovať a na ďalšom stretnutí koordinátorov budeme pokračovať ďalej. To e, e, nie je, myslím, správny e, prístup. Nedohodli sme sa na tom. Povedali sme, áno, sú tu tieto otázky. Každý e, sa k nim môže vyjadriť, môže ich komentovať. Ale môžete pokračovať ďalej a predstaviť váš návrh uznesenia e, na ďalšom zasadnutí regi. Takto by sme mali pracovať. Takže otvorí sa potom možnosť prerozstierania pozmeňovacích návrhov a v januári, februári môžeme našu prácu ukončiť. Takže to by som chcel doplniť do zápisnice, aby sme nestratili e, vlastne poslednú e, rýchlosť. A e, vždy je možné zmeniť e, na poslednú chvíľu otázky. Možno vo februári e, dôjde k nejakej zmene a bude potom nutné pozmeniť otázku. Ja som práve prišiel e, z Eko a tam sa odhlasovalo uznesení a povedalo sa, a mimochodom hlasovali sme zároveň aj o otázkach. Takže ide tu o demokratickú transparentnosť. Nemali by sme čakať mesiace na to, keď dostaneme komentáre e, zo strany kolegov. Ale zaujímalo by ma aj vnímanie ostatných kolegov. Takže e, skúsme na tomto e, popracovať. E, pracovať na vašej ústnej otázke? Nie, na tejto ústnej otázke nebudeme pracovať dnes. Ale na programe je teraz zápisnica. Takže pracujeme na zápisnici, lebo to je text, ku ktorému sa každý môže e, vyjadriť. Každý sa môže vyjadriť k vašej ústnej otázke na budúce a tak ďalej, tak ďalej. To myslím nie je správny prístup. Pochopila som k prvému e, bodu, e, tam súhlasím. Včera som na zasadnutí koordinátorov povedala, že akceptujeme, aby sme tam mali tieto 4 body a tiež zahrnieme tam náš návrh, aby naši spra- spravodajci ich mená, E, boli v zozname e, spravodajcov, takže to je tam e, zahrnuté, ako mi oznamuje sekretariát. Je to spomenuté v zápisnici? Nie, nie je to tam. spomína sa tam regi, dra, draftsman. Ale ja chcela, aby tam bol výraz rapporteur, spravodajca a nie zostavovateľ návrhu. Sekretariát postupoval podľa pravidla 54. A my sa snažíme vypracovávať naše pravidlá pre pravidlo 54 plus plus plus. Takže tu je treba e, zmeniť chápanie koordinátorov. Pravidlo 54 plus plus plus znamená, že Spravodajca bude zahrnutý do zoznamu spravodajcov e, k danej správe. Takže takto to vnímajú koordinátori. A potom e, k tej druhej téme týkajúcej sa e, ústnej otázky, návrhu ústnej otázky. O to, o čom sme včera rozhodli, je, že akceptujeme, že budeme naďalej na tomto pracovať na regii a regii prevezme iniciatívu aj pokiaľ ide zástupcov EPP a budeme pokračovať v tejto iniciatíve, aby sme tu mali ústnú otázku a uznesenie v mene regii. E, toto sme odsúhlasili včera. Vy spomínate, že ste otvorení a radi dostanete pozmevacie návrhy e, zo všetkých skupín e, regie. Je to tak? Áno, všetko je to správne, ale ja som povedal toho viac. Povedal som, že teraz sme vyzvaní e, vypracovať text uznesenia. Takže je tu tá možnosť. Inak eh, by sme stratili 1-2 mesiace času. Máme tu štyroch koordinátorov. Ak ostatní kolegovia súhlasia, eh, spomenieme v zápisnici, že budeme pracovať na ústnej eh, otázke a ostatné pozmeňovacie návrhy sú akceptovateľné, ako zaznelo včera. A budeme môcť ďalej e, pokračovať e, v príprave uznesenia. Toto ste si želali? Áno, presne. Toto bola moja otázka. A e, potom tam bude niekto zo sekretariátu, kto by nám mal v tom pomôcť. Áno, ako obvykle. Je to takto akceptovateľné? Dobre, ďakujem. Takže s týmito úpravami Takže, dámy a páni, ďakujem. S týmito úpravami príjmame zápisnicu a teda schválime rozhodnutia koordinátorov. Je niečo do bodu rôzne? Naozaj nie. Nemôžem tomu uveriť. Pripomínam iba, že ďalšia schôdza sa bude konať 29. novembra, bude celodenná od rána do večera. A chcela by som poďakovať aj tlmočníkom. Mohli by ste nám prosím povedať, kedy bude hlasovanie? Popoludní? Prosím. The votes will be at three. Hlasovať sa bude o tretej. Končím zasadnutie.